všetko má slúžiť eh, na naštartovanie rastu, pretože ja verím, že príde práve zo strany malých a stredných podnikov. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán komisár Barnie. Týmto ukončujeme, ukončujeme túto tému. A ďalšou témou na programe sú jednominútové vystúpenia na základe pravidla rokovacieho poriadku 150. Najprv dávam slovo pánovi Kukanovi, nech sa páči dokumenty uverejnené prednedávnom európskou komisiou o rozširovaní európskej únie odkázali ašpirantom na budúce členstvo v nej že pokrok na ceste európskej integrácie je možný iba a výlučne len na základe reálnych výsledkov

Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predseda. Nezamestnanosť mladých v niektorých krajinách dosahuje 30 až 40 a v niektorých krajinách je to viac menej až polovica mladých ľudí, ktorí sú nezamestnaní. To, čo by sme mali robiť na európskej národnej úrovni, aby sme túto situáciu zmenili? Podľa môjho názoru by sme mali predovšetkým pracovať na programoch zamestnanosti a mali by sme sa zamerať na problém mladých. Mali by sme nájsť také nástroje, ktoré podporia zamestnanosť mladých a zároveň zavedia aj nevyhnutné sociálne a pracovnoprávne prvky ochrany. Musíme nájsť priestor a zamestnania, kde bude v budúcnosti nedostatok pracovných síl. A tieto informácie musíme šíriť medzi mladými ľuďmi, tak aby dokázali ovplyvniť svoju kariéru. Mali by sme zároveň zapájať zamestnávateľov viac do tvorby vzdelávacích programov. Mali by sme podporovať eh, podnikanie medzi mladými ľuďmi prostredníctvom rôznych nástrojov od základného vzdelania na školách a univerzitách až po rôzne daňové úľavy pre novovznikajúce firmy. Mali by sme informovať mladých ľudí o súčasne existujúcich eh, programoch Európskej únie a zároveň by sme mali mať detálnejšie nariadenie ohľadom e, tréningových pobytov. Ďakujem veľmi pekne. Pane Blinkevičite. A ďalej dávam slovo pani Bilbao Barandika. Nech sa páči. Terorizmus ETI zažil svoju konečnú, konečné dejstvo. Počas posledných dní môžeme vidieť, že už nikdy sa nebude zabíjať v mene e, nezávislosti ety. Prvýkrát sme si pripomenuli aj verejné vystúpenie proti násiliu ETA, je tomu už 20 rokov. Bolo to prvé veľké e, postavenie sa baskického národa proti ETA. Dnes e, sa situácia výrazne zmenila a opäť zopakujem iba svoju, svoje vyhlásenie z predchádzajúcich rokov. Mier pre Baskicko. Musíme zabezpečiť mier a musíme zlepšiť spolužitie a pracovať na zmierení. Musíme využiť e, históriu, ktorú poznáme, tak aby sme nikdy neopakovali chyby z minulosti. Tento väčší mier alebo nastávajúci mier by mal z e, tomu, aby sme e, sa venovali obetiam, aby sme našli skutočnú spravodlivosť, rešpekt a úctu. A práve preto navrhujem, aby sme zmenili to, z tie 10 ročia utrpenia na novú spoločnosť, ktorá bude mať veľkú nádej do budúcnosti, ktorú si skutočne zaslúži a pretáme to do tohto potlesku. Ďakujem veľmi pekne, pani Bilbao Barandika a nasleduje pani Swinburne, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predsedajúci. Rada by som eh, zablahoprela veľskému týmu rugby za vynikajúce výsledky v rámci dve, eh, majstrovstiev z roku 2011 v Novom Zélade. Ako hordý národ troch miliónov veľšanov, kde je to náš národný sport, šport, tak náš eh, tým získal svetové uznanie za to, čo sa im podarilo v semifinálnych E, v semifinálnych zápasoch. To, že sme mohli spievať svoju veľskú národnú hymnu v našom pôvodnom jazyku, bolo obrovským prekvapením. Veľmi veľa ľudí vo veľskom týme používa veľštinu ako svoj prvý jazyk a všetci sú dobrým príkladom toho, ako naše národné športy e, majú obrovský príspevok pre národnú jednotu a zároveň propagujú našu kultúru v rámci globálneho kontextu. Šport je zdroj kultúrnej pýchy pre náš národ a mal by byť využívaný ako nástroj pre podporu regionálnej diverzity v rámci Európskej únie a za jej hranice hranicami. A teraz zaznelo niečo vo veľštine. Blahoprajeme veľšskému týmu. Ďakujem pekne pani Swinburne. A ďalej Ďakujem, ďalej vystúpi pán kolega Tavareš, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Počas posledných týždňov Portugalsko stratilo 14 Portugalci stratili 14 zo svojich dôchodkov. Počas posledných rokov stratili 30 z celkovej hodnoty svojich dôchodkov a celkovú petinu svojich eh, priamých príjmov. Ľudia si to možno neuvedomujú, ale v týchto obrovských ekonomických ťažkostiach musíme zabezpečiť to, aby to boli priame zahraničné investície a tie sú stále náročnejšie, stále ťažšie musíme zabezpečiť e, niekoľko percentný nárast priamých zahraničných investícií. Vidíme, že investície smerujú do, e, do Holandska a vidíme, že firmy využívajú schránkové firmy v Holandsku tak, aby sa vyhli plateniu daní v Portugalsku. Takže sú tu krajiny, ktoré trpia rôznym spôsobom. Kým niekto trpí, niekto zarába. To je naozaj veľmi zlé. Mali by sme zabrániť takýmto priamým zdaňovým výhodňovaniam, teda daňovému zvýhodňovaniu. Je veľmi nevýhodné, aby sme e, takýmto spôsobom stavali jedného Európa proti druhému Európa Európanovi a tým poškodzujeme spoločné euro. A v roku 79 pán Kekejn hovoril, že keď má prebiehať skutočná diskusia o e, téme finančnej udržateľnosti eura, nemôžeme sa zaberať len na zisk Nemali by sme sa zameriavať na finančné preťahovanie daňových poplatníkov z jednej krajiny do druhej. Ďakujem pekne pánovi Tavarešovi. A teraz pán Filides, nech sa páči. Ide o, mi o oslobodenie uh, izraelského vojaka Gilata Šalita v nadväznosti na oslobodenie tisícok palestínčanov. Toto skutočne viedlo k radosti na oboch stranách. A naozaj by sme mali využiť tento pozitívny faktor, a predovšetkým e, zo strany Izraelu by sme skutočne e, mali e, sa snažiť a požadovať o to, aby sa naozaj urobili nevyhnutné kroky, to znamená izolácia a pokiaľ ide o pásmo gazy, mali by sa tam naozaj prepustiť e, väzni a e, zastaviť sa tá, táto politika osidlovania. Len takým spôsobom v podstate e, môže sa tento proces vyjednávania znovu rozbehnúť a viesť k nejakým výsledkom. Pokiaľ ide o prepustenie Gilata Šalita a jeho výmenu za tisícky palestínčanov, ktorí boli uväznení, to je v podstate eh, len eh, príklad nového zblíženia. Ďakujeme veľmi pekne. Teraz eh, nasleduje pán kolega Morganti. Vážený pán predseda, vážení kolegovia. Eh, v posledných niekoľkých rokoch som, eh, dňoch som počul, že Čína možno bude zachraňovať euro a že Čína v podstate možno bude zachraňovať Európu. Myslím si, že eh, sme dosť fatalistami, nie sme veľmi nadšení práve takýmito chýrmi. Chcel by som sa vás opýtať a položiť vám veľmi jednoduchú otázku, prečo by mala Čína vlastne pomáhať Európe. Možno, že to bude ten konečný úder a som veľmi uh, trp, zatrpknutý, pretože táto čínska stratégia, to je uh, e, cieľený program. Číňania veľmi dobre vedia, čo robia. Ja uh, som uh, z Pronta, je to mesto, kde, má, kde je najväčší počet Číňanov v Taliansku. Uh, prišli nám pomôcť, ale teraz dá sa povedať, že preberajú vlastne do svojich rúk túto ekonomiku a dá sa povedať, že vlastne to e, pôvodná výroba v našom meste bola absolútne zničená. Veľmi pekne ďakujeme, pán Morganti. A teraz jedna, na jednu minútu pani Skřitlevská. Veľmi pekne vám ďakujem za slovo, pán predseda. V mnohých členských štátoch na národnej a miestnej úrovni. Európska charta pre veľké rodiny v podstate má za úlohu pomáhať veľkým rodinám a takáto charta im umožňuje e, ťažiť e, isté výhody je e, veľkou škodou, že nemáme v podstate celoeurópske takéto nariadenie, ktoré by umožňovalo e, ľahší život e, veľkým rodinám v Európe. Ja som presvedčený, že by sme mali pomáhať týmto rodinám s mnohými deťmi, aby sme skutočne zaviedli jednotné zásady, ktoré by platili v celej Európe. Musíme naozaj podporovať tieto veľké rodiny v tej týchto našej starnúcej spoločnosti a takisto by sme mali brať do úvahy samotný fakt, že táto charta bude vlastne podporovať naše kroky, ktoré e, sú krokmi, ktoré sa zasadzujú e, za tieto rodiny a podľa možnosti by sme to mali spraviť čo najskôr. Ďakujem veľmi pekne. Pani kolegyňa Felická, ako ďalší bude hovoriť pán kolega Kutaš. Ďakujem, pán predseda. Európa v Európe sa nachádza 25 všetkých lesov sveta a môžeme povedať, že v Európe máme tie najcennejšie lesy. Toto je naše bohatstvo, ktoré treba chrániť, pretože predstavuje obrovskú biodiverzitu a pritom e, tieto lesy, veľmi kvalitné lesy, e, momentálne prechádzajú obrovskou fázou odlesňovania. Napríklad v mojej, v mojej krajine, v Rumunsku, dochádza k odlesňovaniu v národných, parko, v národných parkoch a e, to napriek tomu, že ide o veľmi prísne chránené oblasti. Kvôli tomuto e, dochádza k degradácii kvality pôdy a tiež k úbytku e, druhov e, tak živočišných, ako aj rastlinných. Odlesňovanie tomu by mal zabrániť komplexný systém monitorovania, ale takýto systém neestuje a momentálne neestuje ani predstava o tom, aká zlá vlastne situácia v odlesňovaní je. Túto situáciu treba zlepšiť, treba zaviesť monitorovací systém, treba zaviesť postupy monitorovania Eh, lesného hospodárstva, aby sme mohli niečo zanechať budúcim generáciám. Ďakujem, pán kolega Kutáš. Teraz pán kolega Geleger. Yesterday's uh, European Council Včera sa v Bruseli stretla, stretla Európska rada a bol to skutočne kľúčový moment pre e, Európu, pre Európsku úniu a jej spoločnú menu. Európsky lídry sa majú dohodnúť na nejakom komplexnom riešení krízy a e, e, mali by sa dohodnúť na tom, ako zabrániť, aby sa táto kríza rozšírila inde. No a e, komisia ECBMF a E, írska vláda sa stretli spolu teda so zástupcami mojej strany u nás v Írsku a mm, došlo k záveru, že program momentálne e, e, program na ozdravu írskej ekonomiky momentálne funguje, funguje tak, ako bol navrhnutý a je možné, že dôjde k skorej obnove, ale táto obnova v Írsku bude závisieť od celkovej ekonomickej obnovy v Európe. Ja sa domnievam, že Eh, je možné požadovať eh, zoškrtanie gréckého dlhu za 60 a írska vláda eh, musí ehm, tým pádom spochybniť rozhodnutie ECB, že Írsko musí zaplatiť 3,5 miliardy dlhov, ktoré tým pádom môžu tiež byť odpustené. Ďakujem pani, pán kolega Gallagher, pani Ždánoka. Pán predseda, drahí kolegovia, presne pred 20 rokmi eh, Vrchná rada Lotyšska schválila rozhodnutie, prostredníctvom ktorého občania eh, v Lotyšsku eh, teda občanstvo, Lotyšstva, Lotyšska získali osoby, ktoré sa v Lotyšsku zdržiavali od roku 1940 a toto, bola jedinečná, e, jedinečný, toto bol jedinečný moment e, v lotyšskej histórii, pretože parlament zabránil mnohým ľuďom, ktorí žili dovtedy v Lotyšsku, ale nezískali lotyšskú národnosť, aby e, volili. Takže ja si myslím, že títo ľudia by mali mať právo voliť aj v miestnych, aj v národných, aj v európskych voľbách, ale zároveň um, sú súčasťou národa sú súčasťou krajiny, e, ktorý, e, ktorá prispievala k rozvoju tejto krajiny počas 10 ročí a napriek tomuto všetkému týmto ľuďom je odopie